hodine. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu. Pre všetkých tých, ktorých by to zaujímalo, e, Francúzsko, Nemecko, e, stav 0-0. Zápas. Ďalšou témou je používanie tradičného označovania vín z USA. Prosil by som opäť pána Šemetu v mene komisia, aby sa ujal slova. Mr. President, Vážený pán predsedajúci, ctené poslankyne, ctení poslanci. Tradičné označenia vína je dlho zavedenou praxou v Európskej únii. V roku 2008 sa uskutočnila reforma v oblasti vinárstva a pravidlá, ktoré zavádzajú ochranu a označovanie tradičný, a tradičné termíny boli uvedené do praxe. Týka sa to nového postupu, ktorý má zaručiť alebo potvrdiť ochranu. Tento postup sa týka aj Európskej únie, aj všetkých krajín, ktorých vína sa predávajú na trhoch EÚ. Vždy sme boli skeptickí k tradičným termínom, ktoré používalo EÚ ako svoju politiku a prijali sme veľmi kritický prístup k tejto politike. V roku 2006 sa odohrala dohoda z USA v oblasti vinárstva a tá bola prvým krokom pri diskusii o tradičných e, označeniach, termínoch, a apeláciách medzi EÚ a USA. A takisto sa stanovili výnimky pre termín šato pre americké vína importované do EÚ, pretože šato je tradičným označením a obchodnou známkou, ktorá je registrovaná pre EÚ pred 10. marcom 2006. Bolo stanovené prechodné obdobie troch rokov a tieto vína, ktoré boli označené šato, museli byť prispôsobené podmienkam na európskom trhu. V marci 2009 toto obdobie vypršalo. V júni 2010 dve najdôležitejšie americké asociácie výrobcov vín, Wine American and Wine Institute, požiadali o to, aby sa označenie Chateau uznávalo v EÚ ako tradičné označenie aj pre americké vína, ktoré sú dovážené do EÚ. Termín Chateau, okrem toho, okrem francúzského termínu, sa používa v Luxemburgu, v Taliansku, v Čile a v Kanade na označenie vín. Definícia e, Klos nie je identická s termínom, ktoré je už ochraňované v EU, v členských štátoch EÚ. Keď sa preskúmali nové európske postupy, zistilo sa, že účel e, nových e, tých označení je sporné. Francúzsko argumentovalo, argumentovalo že v Amerike nie sú také podmienky, ktoré by uh, mohli opodstatniť použitie označenia šato alebo klo a že to bude zavádzať spotrebiteľov. Je to citlivá otázka aj pre Ameriku a komisia stále vyhodnocuje tento prípad. Bude to trvať ešte istý čas, aby sa urobilo hĺbkové vyhodnotenie a posúdenie situácie. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Rozstávame sa k rečníkom za jednotlivé politické skupiny. V mene EPP má slovo na dve minúty pani Lulin. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár. Máme teda e, novú možnosť, ako e, chrániť e, vína v Európe, naše duševné vlastníctvo. Skrátka ide o sektor, kde Európa je ešte stále šampiónom pokiaľ ide o e, krajiny, ktoré exportujú vína, či je to už rozé alebo iné druhy vín. Ide, ako ste už povedali, o to, aby sme komisii vysvetlili, že nie je e, možné, aby e, tradičné označenia vín e, boli E, zneužité na e, vína z USA, ktoré prichádzajú na európsky trh. To v žiadnom prípade nemôžeme pripustiť, pán komisár. Z rozličných rozhodnutí nie je možné urobiť jednoducho e, koncesiu na adresu Spojených štátov amerických, aby sa takto používali naše označenia, pretože takto dochádza k skresleniu v rámci hospodárskej súťaže pokiaľ ide o kvalitné vína z Európy. E, poznáte určite e, podmienku sine qua non. Označenie šato, teda podmienky pre e, toto označenie neboli splnené. Existuje právna definícia, tá nebola splnená rovnako ako aj tá z roku 2009 pre Američanov Viem, že komunitárne právo umožňuje uznať e, istú úpravu, pokiaľ ide o e, nejaké profesijné združenie tretej krajiny, ale e, musí ísť o vážnu záležitosť, koherentnú záležitosť a v tomto prípade tomu tak nie je. Ja viem, pán komisár, že to nie je príjemné zastupovať tú kolegu, z technického hľadiska, ale aj z politického hľadiska. Prosím vás, odovzdajte e, toto posolstvo pánu Čalošovi. Ďakujem, pani kolegyňa. A ďalším rečníkom na 3 minúty dostáva slovo pán De Castro, nech sa páči, za socialistov a demokratov. Pán predseda, pán komisár, páni poslanci, dnes máme vynikajúcu príležitosť na to, aby sme sa zaoberali touto otázkou v e, oblasti poľnohospodárstva. Ide teda o ochranu európskeho označovania vín. Konštatujeme, že dochádza k veľmi e, difúzným iritáciám pri E, tomto označovaní, predovšetkým čo sa týka označenia šatu a klot pre vína, ktoré sa pestujú v USA. Zbudzuje to značné obavy. V skutočnosti je to tak, že sme tu konfrontovaní komerčnými praktikami, ktoré zavádzajú konečného spotrebiteľa a na druhej strane samozrejme znamenajú aj e, nevýhodný, majú nevýhodný dopad e, aj e, pre výrobcov. Teda toto označenie šato a klot je len jedna vec. Konštatovali sme, že certifikované pôvodné označovania z Európy si tým spochybnené, také ako Riocha, šampáň a podobne sú tu zkrátka e, požiadavky, ktoré rešpektujú všetci a tie musíme obhajovať. Pokiaľ ide o vína, musíme povedať, že táto dohoda e, z roku 2006 predstavuje značný problém. Import týchto vín do Európskej únie bol svojho času teda povolený, ale je to medzičasom značný problém. Myslím si, že máme veľmi e, pokrokovú a transparentnú legislatívu a vinárske e, a vinárstvo, tak ako je e, upravené v EÚ, je oblasť, za ktorú sme bojovali bojovali sme proti tomu, aby e, tieto e, e, certifikované označenia vín boli uzurpované americkými výrobcami vín a samozrejme, že to poručuje aj, porušuje aj komunitárne právo. To znamená, majú určitú výhodu v rámci hospodárskej súťaže Američania. Dnes sme sa teda stretli preto, aby sme komisiu opäť vyzvali, že na jednej strane E, je potrebné zabezpečiť transparentný trh, ale samozrejme treba myslieť aj na reciprocitu a tu potrebujeme určitú konvergentnosť, čo sa, pokiaľ ide o e, kvalitné normy. Ďakujem, pán kolega. A ďalšou rečníčkou na minútu 30 v mene ALDE pani Grisbeck. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, milé kolegyne a kolegovia po eh, genovo modifikovaných eh, organizmoch po výrobe eh, rúžového vína na báze bieleho vína ide dnes o nový návrh komisie. Ide o povolenia pre amerických výrobcov, aby mohli svoje vína predávať pod označením Chateau a Claude. Čo sa nie je to teda nič, čo by sa týkalo iba Francúzov. My máme značnú tradíciu v oblasti výroby vín v Európe. Vinárstvo má skutočne veľmi dlhú, bohatú tradíciu a e, je tu e, obrovské, sú tu obrovské vedomosti. E, požole a podobné značky sú vína, ktoré majú vysokú kvalitu ale zároveň predstavujú aj isté e, dedičstvo, hlavne v určitých vinárskych oblastiach. Chápeme, že Američania chce používať e, tieto označenia vín, aby z toho e, profitovali a aby sa tiež istým spôsobom podielali na tejto niekoľkostáročnej tradícii v Európe. Ale musí tu existovať predsa nejaká vzájomnosť Mohlo by to viesť k tomu, že spotrebitelia by boli zavádzaní a, čo, a to v žiadnom prípade nemôžeme akceptovať. Američanom alebo e, e, Čílanom nemôžeme samozrejme e, zakázať, aby takéto vína predávali, ale potom ich musia aj vyrábať. Milí kolegovia, téma víno mi leží na srdci, ale prosím vás, nechcel by som e, vás e, obrať o slovo. Takže e, teraz slovo má pán Ferreira. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Po reforme, ktorú sme zažili v Portugalsku, už prichádzajú nové ohrozenia, už sú aj na obzore. Je hrozná situácia v regióne Dural, kde mali producenti vína, e, nevideli plody svojej práce, pretože im ani len nezaplatili za náklady na zber hrozna. A potom rubín a ďalšie vína, napríklad portské a tradičné názvy týchto vín, ktoré stovky rokov existovali, sú imitované. Tieto tradičné mená e, musia byť chránené a videli sme už verdikt súdu aj obchodnú dohodu medzi EÚ a USA, ktoré tieto dohody otvorili dvierka pre americký priemysel produkcie vín, ktorý zneužil prestíž vybudovanú stovkami rokov. Je to útok na spotrebiteľov, na producentov vína a na najstaršie e, vinohradnícke oblasti, ktoré sú vôbec na svete, napríklad Dorom, región v Portugalsku. To je veľmi zlý spôsob pokračovania. Ďakujem. Ďakujeme na dve minúty. Teraz prosíme pána Dantana. Président, monsieur le commissaire, chers collègues. Pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia. To, čo tu bolo e, povedané, by som chcel doplniť troma definíciami. Na úrovni e, Európskeho spoločenstva je pojem šato chránený, je e, ochranná známka E, rovnako ako aj ďalšie e, značky v zmysle nariadenia e, z roku 2007. V roku 2009 sme od roku 2009 máme ešte presnú definíciu pre toto značkové víno. V roku 2009 ešte pred spolurozhodovacím procesom komisia považovala tento postup sa zmysluplný, ale v USA v zmysle článku 27 bol ďalej e, definovaný tento e, pojem šato. Je to víno, e, ktoré sa vyrába jedným alebo viacerými výrobcami v istej e, oblasti a to stačí na to, aby e, e daný e, producent e, mohol uviezť na e, E, e, svojej nálepke toto označenie šato. Táto definícia e, sa snaží zavádzať tú definíciu, ktorú máme v Európskej únii. Toto, tento pojem šato sa v USA používa len pre združených výrobcov vín. Úplne inú definíciu z 24. marca 2009 sa v úradnom vesníku uvádza e, definícia pre e, takéto označenie. Skrátka, americká požiadavka nie je akceptovateľná, pokiaľ by v EÚ e, toto malo byť možné. Ďakujem, budem vás upozorňovať, keď prekročíte pridelený čas. Ďalším rečníkom na dve minúty je pán Andriu, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, poslankyne poslanci, dnes je podľa nás podstatné, aby Európska komisia, pán komisár, túto požiadavku dal do súvislosti s líniou, ktorá je vytýčená, to je, znamená ochranou ehm, zemepisných označení pôvodu. Využitie týchto značiek, týchto označení je také, že je to zakotvené a treba to nasledovať aj definične a ak to tak nie je, tak ide o nelegálnu praktiku používajú, používať tieto označenia, keď definícia nie je splnená. Napríklad, keď sa použije klo alebo šato a nesplní sa podmienka pre toto označenie. Vieme, že americké vína sa nerobia z vína dorobeného na jednom vinohrade. A preto je to zavádzajúce pre spotrebiteľov použiť takéto označenie, pretože tieto označenia majú znamenať, že pôvod tohto vína je v jednej oblasti. Myslím si, že dekády a dokonca storočia práce, ktoré viedli k vytvoreniu kvalitných produktov, ktoré sú teraz označované týmito e, označeniami, e, vidú na zmar. Je to precedens, pán predsedajúci, ktorý môže časom prísť aj v oblasti iných európskych e, vín, aj iných európskych produktov. Je to nebezpečenstvo aj pre európsky dorábané vína. Mohli by ste nám dať zabezpečenie, že ubezpečenie, že americká požiadavka nebude jej videné v ústrety a že sa budeme správať podľa pravidiel, ktoré sme už nastavili pre tieto definície a označenia v európskej legislatíve. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Prepáčte, že som vás e, e, prerušil. E, 1-0 e, pre Francúzsko je stav zápasu. Ďalšie, ako ďalší dostáva slovo pán Silvestris.

falošných, falšovaných e, výrobkov a vždy sme proti tomu e, v tomto parlamente bojovali. Môžem spomínať e, prípad, ktorý sa nedávno dostal na predné stránky novín v Taliansku. Išlo o víno, ktoré v podstate bolo kombinované s veľmi nebezpečnými chemikáliami a ponúkalo sa to dokonca deťom a propagovali to v programe, ktorý veľmi veľa ľudí v Taliansku sleduje. Toto sú veci, ktoré sa otvorene predávajú. Sú to e, sulfidy, rôzne ďalšie e, prídavné látky, e, droždie, fermentované záležitosti a tak ďalej. A tento toto odpornú vec predávame, to sa dostáva na náš trh, vrátanie etikety, ktorá má san, názvy Sangiovese, Chianti, Barroso a tak ďalej a trošku cukru k tomu ešte pridajú. A tak, ako som e, povedal, toto sú veci, ktoré sa objavujú e, v novinách a e, ukazujú sa v televíznych programoch. Vážený pán komisár, pravidla týkajúce sa pôvodu e, sa e, musia v podstate vzťahovať aj na toto. Kianti Marsala, my hovoríme o niečom, čo nie je jednoducho neakceptovateľné, pretože toto bude viesť e, k veľkým škodám a k skresleniu hospodárskej súťaže a tie deti, o ktorých som hovoril, toto pijú deti v Spojených štátoch amerických. Takže ak to naozaj máme dávať našim deťom, tak potom vám gratulujem. To je naozaj e, ako dedom ráz, keď príde. Teraz bude hovoriť pani Heran, pán Heran Skatia dve minúty. Napriek e, dohode, ktorú sme e, ku ktorej sme dostali v roku 2006 o vínach, vtedy Európska únia samozrejme urobila patričné ústupky, ale Spojené štáty americké nevynaložili nejaké úsilie v nadväznosti na označovanie pôvodu a toto samozrejme pokrýva aj španielské e, vína, také vína ako je sherry alebo Malaga. A e, naozaj si myslím, že e, sme už apelovali na komisiu, aby využila diplomatické kanály, pretože sa nepatrične používajú takéto názvy a bolo by asi rozumnejšie, keby sme vypracovali nejaký register chránených označení a ak e, skutočne Amerika chce používať svoje tradičné názvy, e, konkrétne napríklad e, Klo a Chateau a tak ďalej, čo sa spraví na to, aby vlastne títo americkí producenti skutočne konali v súlade s európskymi pravidlami, keď vlastne odmietajú Eh, to, že by sa vzdali týchto názvov. A samozrejme eh, používajú aj také názvy, ako je Solida, Sheris a tak ďalej, ktoré sú veľmi typické pre isté regióny eh, v Španielsku. Um, pravdepodobne je to, to bude potrebné naozaj um, vyriešiť, uh, pretože je to bezprecedenčné, pokiaľ ide o trh. Komisia skutočne nepomáha európskym eh, výrobcom, ktorí eh, majú veľmi, veľmi ťažké podmienky a naozaj je pre nich tvrdé používať aj tradičné názvy. A okrem toho, samozrejme, e, sme zahodili možnosť e, nájsť celosvetové riešenie, pokiaľ ide o označovanie pôvodu. A takto to vyzerá, pán komisár. Mali by sme ochraňovať to, čo je naše, mali by sme chrániť našich výrobcov a naše výrobky. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalším rečníkom na dve minúty je pani Dorfman. Dorfman. Pán Dorfman. Eh, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia. Európska únia má veľký záujem na eh, fungujúcom obchode s vínom eh, na celom svete a platí to predovšetkým pre víno. 23 miliónov hektolitrov z vína, vína z Európy sa exportuje, 13 miliónov hektolitrov sa importuje Obchod však potrebuje pravidlá. Obchod potrebuje samozrejme aj férovosť. E, férovosť pre tých, ktorí obchodujú s vínom, ale aj pre spotrebiteľov. Spotrebitelia majú právo vedieť, čo sa v e, výrobku nachádza a majú tiež právo, ak e, je nejaká e, ochrana známka ako šato, aby táto ochrana známka bola chránená. preto si myslím, že ústupky budú môcť urobiť Američanom len keď si Američania e, sami urobia svoje domáce e, úlohy. E, či už ide o proseko, šampanské, kianty, pokiaľ sú takto označené, tak tam skutočne tento produkt, ktorý je na nálepke aj vo flašiach, má byť v 5,2 miliónov hektolitrov vína E, vyvážame, importujeme z USA e, takmer polovicu z tohoto množstva. Máme veľký záujem na tom, aby tento obchod e, z USA fungoval, ale za férových podmienok. Ďakujem. Ďakujem. A ďalším, ďalšou rečníčkou je pani Patrao Neves. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. A využi- používanie tradičných názvov, pokiaľ ide o Doro a portské víno, to je skutočne útok na e, výrobcov a spotrebiteľov. To znamená, že my by sme mali bojovať e, proti tomuto zubami nechtami pretože je to útok na spotrebiteľov. Je to vlastne zámerný, veľmi prefíkaný spôsob, e, ako sa vlastne interpretujú veci, ktoré nie sú reálne. Takisto je to vlastne aj útok na výrobcov, pretože napriek tým investíciám, ktoré urobili, zistujú, že tá práca, ktorú investovali e, roky a roky a tie garancie, ktoré dávali, že to všetko je vlastne podkopávané Samozrejme, že využívanie takýchto označení je v protiklade e, s ochranou spotrebiteľa, v protiklade s investíciami a označovaním pôvodu. Takisto by sme sa mali pozrieť na dočasné e, zdanie sa, ku ktorému sme pristúpili v roku 2006. A komisia si tohoto celkom určite vedoma, pretože niektoré trhy využili Američania, ale vidíme, že aj iné trhy, na ktorých sme sa nedohodli v rámci tohoto kódexu, sa zneužívajú a samozrejme, že ako náhle to začalo, tak v tom ďalej pokračovali. Ja si naozaj myslím, že my nemôžeme dovoliť, aby v tomto pokračovali ďalej. A, a už vôbec nie v takom obrovskom rozsahu, a v akom sa to momentálne robí. Nie, nejde len o Spojené štáty americké, ale ide aj o ostatné tretie trhy, ktoré majú obrovský potenciál a hlavne mi ide o Čínu, pretože Čína môže takto dovážať vína e, z USA a penalizuje tým vlastne európsky trh. Budeme musieť raz a navždy uzavrieť túto otázku. Budeme musieť prijať veľmi e, účinné opatrenia, pokiaľ ide o takéto nezákonné využívanie označení a dovoz falšovaných e, vín. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšou rečníčkou je pani Köstinger. Ďakujem. Keď hovoríme o označeniach e, vín, musíme si uvedomiť, čo je vlastne základný problém tejto diskusie. Zatiaľ, čo Európska únia e, sa plne spolieha na pôvod vín Američania sledujú úplne inú stratégiu. E, tam nie je možné e, žiadne e, konkrétne miesta chrániť nejakou ochranou známkou. Od roku 2006 existuje dohovor medzi EÚ a USA, ale zatiaľ to neprispelo k riešeniu tejto problematiky. USA sa síce zaviazali, že žiadne e, tradičné označenia sa nesmú objaviť na e, e, amerických e, produktoch, ale e, to nie je uspokojivé riešenie. Komisia by mala teda e, zvážiť nové e, schválenie e, označovania e, vín z USA. Parlament zaujal e, stanovisko v e, správe k tejto problematike. Vzájomné uznávanie v oblasti biopotravín by podľa môjho názoru mohlo e, tiež prispieť pozitívnemu vyriešeniu tejto otázky. Mňa by zaujímalo, ako si komisia predstavuje budúcnosť, to znamená predovšetkým ochranu spotrebiteľov, ale aj E, výrobcov e, na oboch stranách. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa. A na dve minúty má teraz slovo pani Klas. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Kolegyne, kolegovia, víno je veľmi senzibilný výrobok. Je to vlastne e, kultúra. Snažíme sa predovšetkým zohľadniť všetky globálne výzvy Ide o špecifické výzvy a preto tu zachádzame do detajlov, aj čo sa týka tradičných označení. Tieto tradičné označenia e, označujú e, kvalitu, regionalitu a e, prinášajú jasnú výpoveď spotrebiteľovi. To, čo pre Francúzov alebo Luxemburčanov znamená šato alebo klo, to je vinohradnický výrobok pre Nemcov je jasné, že tieto vína pochádzajú e, z e, vinárskych závodov, kde boli skutočne aj vyrobené. Spotrebitelia e, si vážia tieto podmienky. Šato znamená tradi- vinárskú tradíciu pre tú oblasť, odkiaľ toto víno pochádza. O pojme Weingut sa nediskutuje zatiaľ Myslím si však, že bolo správne, že e, v Nemecku bol, e, bolo používanie pojmu e, šampanské, šampanie zakázané. Dnes každý veľmi dobre vie, že pojem sekt zodpovedá rovnakej kvalite, ako je francúzske šampanské. Takže prečo vína zo zámoria z krajín, kde sa nehovorí francúzsky, mali prísť na trh s francúzskými názvami. Komisia sa musí teda postarať e, o e, jasnú pozíciu, jasné stanovisko. Európske, európska vinárska e, tradícia je niečo, čo nesmieme zanedbať. Ďakujem. A dostávame sa ku Catch the Eye. Pani Sanchez Schmidt, nech sa páči, na jednu minútu. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, chers collègues. Ďakujem. Pán predsedajúci, pán komisár, poslankyne, poslanci, v roku 2012 sme sa zaoberali návrhom komisie, kedy sa malo autorizovať predaj amerických vín v EÚ, ktoré mali označenie šato alebo klo. Tieto sú tradičné označenia z francúzskych regiónov, ktoré zaručujú kvalitný produkt zákazníkovi. Naozaj sú striktné podmienky, za ktorých sa dorába víno, ktoré si zaslúži takéto označenie. Musí sa vyprodukovať na jednom území na jednej vinici. V USA to môže byť len čisto obchodné označenie bez toho, že by za ním stali nejaké záruky pôvodu vína. Aby sme chránili kvalitné vína v Európskej únii musíme urobiť konkrétne kroky a nesmieme vystavovať našich producentov vína neferovej hospodárskej súťaži. Ja myslím, že by sme mali obhajovať to, čo sme, tie zemepisné označenia, ktoré sme si zaviedli. Ďakujem. Pán komisár Šemeta má záverečné slovo v tejto rozprave. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ctené poslanky, ctení poslanci, v prvom rade chcem poďakovať všetkým za príspevky do rozpravy. Poznamenal som si vaše obavy a predostriem im príslušným kolegom, najmä komisárovi Ciološovi, ktorý je zodpovedný za túto tematiku a najmä na požiadavku pani Luling to určite urobím. Dovolte mi zopakovať, čo som povedal vo svojich úvodných poznámkach a to, že komisia si je plne vedomá citlivosti tejto problematiky a politických eh, konsekvencií na medzinárodnej aj internej scéne. Čo sa týka žiadosti USA o mm, vývoz vín, Dohody o víne medzi EÚ a USA sa zatiaľ rešpektovali, rešpektovali ich obe strany. Záväzky USA si Spojené štáty plnili, bolo to v súlade s EÚ legislatívou, to, čo sa dialo. Samozrejme EÚ sam podporuje európske označenia vín, európske zemepisné e, nálepky alebo etikety. Nie je to nie je to, ne, nejde tu o ochranu duševného vlastníctva, ale o etiketovanie, označovanie. Komisia stále skúma americkú žiadosť, ktorá e, je predmetom tejto rozpravy a zatiaľ sa neprijalo žiadne rozhodnutie. Pokračujeme v skúmaní americkej žiadosti. A samozrejme vezmeme do úvahy záujmy producentov vín v EÚ i spotrebiteľov v EÚ pri prijímaní náš rozhodnutia. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujem pán, ďakujem, pán komisár. Po tom, čo sa toľko hovorilo o vine, e, pevne verím, že e, si e, budete vedieť dožičiť pohárik vína. Ďalšia rozprava sa uskutoční zajtra. Program nájdete na web stránke. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam, tlmočníkom želám vám príjemný večer. E, zasadnutie je tým pádom ukončené.